Toto bola dohoda, ktorá bola prijatá. Moja frakcia úplne súhlasí s pánom Falfrankom, Salafrankom pardon, tejto otázke. Ďakujem. Takže pani De Kaiser vyjadrila svoj názor. Takže teraz máme hlasovať o správne pána Dafa. Ide o návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú, úniu, na Českú republiku Dávam na hlasovanie, teda bude to menovité hlasovanie podľa zjednodušeného postupu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Blahoželáme pánovi Dafovi. Prejdeme k druhej správe pána Dafa. Ide o návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku. Skúmame návrh uznesenia. Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. E, kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa? Schválené. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Dávam teraz hlasovať o celom návrhu uznesenia. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme pánovi Dafovi. Teraz budeme hlasovať o správe pána López Isturisa Vajta a pani Parvanovej. Ide o vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianských veciach. Je to zjednodušený postup a dávam teraz hlasovať. Je to menovité hlasovanie o tejto správe. Otvorom hlasovanie, končím hlasovanie. Schválame. Blahoželáme obom spravodajcom. Teraz budeme hlasovať o správe pána Šťastného. Ide o dohoda medzi EÚ a Kanadou o spolupráci v celnej oblasti, pokiaľ o záležitosti spojené so zaistením bezpečnosti dodávateľského reťazca. Spravodajca, pán Šťastný požiadal o slovo. Máte slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Parlament hlasuje o svojom súhlase s, o, s dohodou medzi EÚ a Kanadou v spolupráci v, v celnej oblasti. Ide o teda záležitosti spojené so zajistením bezpečnosti dodavateľského reťazca. Táto dohoda buduje na predošlej dohode z roku 1998 o zájomnej pomoci v colných otázkach, vytvárajúcich právny základ pre európsko-kanadskú spoluprácu v colnej oblasti v tomto reťazce, ako aj v riadení rizik, otvára dvere pre vzájomné uznávanie dohod o colnej bezpečnosti, posilňuje colnú oblasť a spojené aspekty na zabezpečenie logistických reťazcov medzinárodného obchodu, vrátanie kontajnerovej bezpečnosti a uľahčuje legálny obchod dohoda nemá rozpočtový dopad pre rozpočet EÚ, celkom iste zlepší naše obchodné vzťahy s Kanadou a je to doplnková dohoda pravdepodobne aj veľmi užitočná pre komplexné obchodné vzťahy, ich vyrokovanie a ja skutočne dúfam, že by sa to už čoskoro malo ukončiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, takže dávam hlasovať o správe pána Šťastného, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené, blahoželáme pánovi Šťastnému. Prejdeme teraz k správe pána Gigolda o Európskom orgáne pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami. Dávam najskôr hlasovať o pozmeňujúcom návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Takže ďalší e, pozmeňujúci návrh vypadáva. A teraz dávam hlasovať o <clears throat> návrhu takto zmenenom a doplnenom. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. Pán Gigold má slovo. Milí kolegovia, teraz hlasujeme, práve sme odhlasovali obsah zmien potrebných pre Európske bankové úrady na to, aby mm, bolo možné dať rešpektívnu právomoc Európskej centrálnej banke pre spoločnú bankovú úniu, o ktorú sme bojovali tak dlho, Žiaľ, niektoré z členských krajín ešte nie sú pripravené ratifikovať e, túto vec a moja správa o zmenách EBA je takým nástrojom, preto aby sme naďalej kontrolovali e, správu. Marian Tyson o tom, že sa dávajú právomoci Európskej centrálnej banke na spoločný bankový dozor a preto musíme presunúť e, záverečné e, hlasovanie v mojej správe, preto aby sme naďalej zostali, e, boli schopní kontrolovať tento demokratický proces, tento veľký krok smerom k realizácii spoločnej fiskálnej bankovej únie, preto žiadam, aby sa posunulo, legisl- posunulo hlasovanie o legislatívnej časti tohto návrhu. Ďakujem. Dávam teraz hlasovať o návrhu spravodajcu. Ide o posunutie hlasovania o návrhu uznesenia, legislatívneho uznesenia za, proti, zdržal sa, schválené. Takže záverečné hlasovanie je odložené. Teraz prejdeme k správe pani Tyson. E, najskôr dávam hlasovať o pozmeňujúceho číslo 2. To je za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Dávam hlasovať o návrhu takto zmenenom a doplnenom. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pani Tyson, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja tiež žiadam posunutie hlasovania o legislatívnom návrhu na základe článku 27.2 eh, nášho organizačného poriadku. Z rovnakého dôvodu ako náš predrečník, pán Gigold, diskutovali sme v pondelok a tiež včera o bankovom dohľade, takže žiadam posunúť hlasovanie o legislatívnom usnesení. Ďakujem pani Tyson, kto je za návrh pani Tyson na odloženie záverečného hlasovania proti, zdržal sa schválené. Takže záverečné hlasovanie je odložené. Teraz prejdeme k správe pani Rojtovej o harmonizácii legislatívy členských krajín v, mm, pre pyrotechnické výrobky. Pani Rojtová požiadala o slovo. Vážení kolegovia, pyrotechnická smernica bola vyňatá z balíku deviatich smerníc o zavádzaní technických výrobkov na trh, pretože inak od 4. júla by výroba airbagov pre auta v celej Európe sa stala nelegálnou. Modernizovali sme pravidlá tak, a e, že budeme lepšie chrániť našich spotrebiteľov pred výrobkami, ktoré nie sú kvalitné a ktoré prichádzajú hlavne z Ázie. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí k modernizácii smernice prispeli. Ďakujem. Ďakujem. Preskúmame návrh smernice a dávam hlasovanie najskôr o, hlas- o návrhu číslo 52. Kto <clears throat> je za? proti, zdržal sa, schválené. Ďalší pozmeňujúci návrh vypadáva. A teraz dávam hlasovať o celom návrhu s takýmito zmenami doplneniam. Kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Dávam hlasovať návrh uznesenia, legislatívneho uznesenia, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené. Blahoželáme našej spravodajkyni. Podpredseda Európskej komisie Oli Ren chce teraz e, urobiť vyhlásenie. Bol by som rád, keby som mohol byť podpredsedom Európskeho parlamentu. Pani predsednička, vážení členovia Európskeho parlamentu, Komisia by chcela poďakovať spravodajkyni pani Rojtovej za jej prácu a snahu v tom vypracovaní tohto dokumentu v duchu kompromisu a preto, aby sme dosiahli dohodu v prvom čítaní, komisia nebude stať v ceste dohody medzi inštitúciami a preto víta tento kompromisný balík a teší sa na jeho skore prijatie. Avšak komisia má viacero obáv ohľadom kompetencie výborov um, stanovených touto smernicou a preto vypracovala vyhlásenie a poslala ho príslušným oddeleniam parlamentu. Ďakujem pekne. Správa pána Biorisa uplatňovanie smernice o audiovizuálnych a mediálnych službách. Preskúmame návrh uznesenia odsek 5, e, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Odsek 28 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržala sa, schválená. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 29, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 30. Menovité hlasovanie, kto je za? Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 42, hlasovanie po častiach, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Odsek 44, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti Zdržal sa. Schválená druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Odsek 45 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Odsek 47. Prvá časť za. Proti Zdržal sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa schválené. Odsek 54. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 69. Hlasovanie po častiach. Kto je za? Proti. Zdržal sa Schválené. Hlasujeme o celom návrhu uznesenia menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme pánovi Borisovi a dobrú chuť. My colleague is coming.